Vážené kolegyne, kolegovia, vítam vás naspäť. Chcela by som vám teraz predstaviť výsledky hlasovania o kompromisoch a pozmaňovacích návrhoch. Všetky kompromisy boli prijaté. Tým teda odpávajú mnohé pozmaňovacie návrhy. Pozmaňovacie návrhy, o ktorých e, sa malo hlasovať osobitne, e, boli všetky zamietnuté. Takže správa pozostáva eh, v prvej línii s kompromisov. Teraz by sme prešli k záverečnému hlasovaniu. Ešte raz chcem vás upozorniť na to, že ste dostali eh, v rovnakom eh, e-maili aj hlasovací lístok pre záverečné hlasovanie. Hlasujete áno, nie, zdržali sa. Musíte takisto podpísať tento hlasovací lístok na hlasovacom formulári. Tento e-mail musíme e, dostať v stanovenej lehote na našu schránku cultvote.europarl.eu. E, vlastnoručne musíte podpísať tento hlasovací listok. Pripomínam, opäť e, pripomínam, že zohľadňujeme iba hlasovacie listky, ktoré k nám dorazia pred 18.30 na eh, e-mailovú adresu kultvote.europarl.europa.eu a ja dúfam, že sekretariát vás nebude musieť eh, kontaktovať kvôli nejakým nejasnostiam, nezrovnalostiam. Ak áno, tak by ste mali čas eh, to urovnať do 19. Ako v prípade prvého hlasovania, ak by teda boli nejaké formálne chyby pri hlasovaní, tak budete mať možnosť ich opravy do 19. Po tom, čo odošlete, váš hlasovací lístok dostanete automatické potvrdenie toho, že váš e-mail bol prijatý. Potom sekretariat bude preskúmavať váš hlasovací lístok. Ak je v poriadku, opäť dostanete ďalší e-mail s potvrdením, že všetko je formálne v poriadku. Ak e, by e, tomu tak nemalo byť, e, spojí sa sekretariat s vami Eh, v každom prípade buďte dostihnutelní a keby, sa, eh, keby ste nedostali tento automatický e-mail o potvrdení, že k nám došiel váš hlasovací lístok, dorazil, eh, ohláste sa sekretariátu. Takže určite si počkajte na tento automaticky potvrdzujúci e-mail. Začneme s preskúmaním kvóra. Overíme si, či e, dosiahneme kvórum. Už sme napočítali 10 členov, ale musíme ešte urobiť reset, takže ak ste už e, stlačili gombík, keďže zdvíhate ruku, prosím, vypnite ho. A všetkých prítomných e, poslancov poprosím ešte raz, aby stlačili svoj gombík, ktorým signalizujú zdvihnutie ruky. Takže máme tu 5 členov výboru prítomných v sále. 6. Takže kvorum je týmto naplnené, e, preto otváram práve e, týmto hlasovanie. Máte čas hlasovať do 18.30, inak vám želám pekný večer. Budúce stretnutie sa bude konať 6. júla od 13.45 do 15.45. Ďakujem pekne aj tlmočníkom a ďakujem aj všetkým tu prítomným aj e, členom výboru, ktorí, nás, e, ktorí sa pripojili na diálku a ďakujem aj sekretariátu.